Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to open the joint committee meeting of our Committee on Foreign Dámy a páni, teraz by som začal rád spoločne s výborom pre rozvoj a výborom pre rozpočet spoločné rokovanie. Je tu bod číslo 1, prijatie programu. Nejaké pripomienky z vašej strany? Áno? Pán Castaldo? Samozrejme, vy vždy sa chcete môžete vyjadriť. Máme vaše meno zaznačené. Oznámenia predsedu nie sú žiadne, takže schválenie zápisnice nejaké pripomienky nie. Takže bod číslo 4. Európsky fond pre trvalo rozvoj a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD. Chcel by som vás privítať na tento spoločnom zasadnutí. Ako viete, legislatívny návrh pred nami má vytvoriť dôležitý prvok nášho úsilia Európskej únie na to, aby sme riešili prapríčiny migrácie a zlepšili investície v Afrike a európskom susedstve. V posledných týždňoch naše výbory, všetky tri, mali výmeny názorov s komisiou z SVČ a máme tu veľké množstvo zúčastnených strán, ktoré prezentovali a prispeli na návrh tejto správy. Máme o 376 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú naplánované na hlasovanie, ktoré sa bude konať v apríli. Predtým, než spravodajcovia predstavia svoju správu, najprv dostane slovo pán Artvi a takisto aj pán Ponga, ktorý je tu na miesto pani Linda, Lindy McEwan. Chcete niečo snad povedať, pán Artvi? Nie? Pán Ponga? Nie? Dobre. Ale či áno? Nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa. Netlmočníci nepočujú rečníka. Nie je počuť rečníka. Asi nefunguje mikrofón. Pour de nous accueillir pour cette quatrième. Ďakujem pekne za to, že sme tu spoločne na tomto spoločnom zasadnutí štvrtom. Chcel by som privítať tie snahy spravodajcov, ako aj tieňových spravodajcov. Už funguje ten mikrofón? Áno, už funguje? Už funguje. Tlmočníci hovoria, že funguje. Boli vypracované pozmeňujúce návrhy, ktoré pripravujú tento kompromis. Chcel by som pripomenúť, že je veľmi dôležité, aby sme jednoducho postupovali konštruktívne, v duchu konštruktívnom a jednotnom pretože budeme potrebovať parlament, ktorý podporí e, väčšinovo pri rade tieto rokovania naše a bez pochyby potom uspejeme, keď budeme jednotní. Okay. Thank you. We then come to the three co-rapporteurs. Ďakujem pekne, teraz zostanú slovo teraz spoluspravdajcovia, pán Kukan, pani Zabel a pán Fronzulika. Kto chce začať? Dohodli ste sa? Tak nech sa páči, dámy, ako prvé, pani Kardia Zabal, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, chcem sa poďakovať trom predsedom, ako už bolo povedané Máme tu teraz spoločné zasadnutie troch výborov. Posledné zasadnutie vlastne pred hlasovaním po zelenom týždni a preto by som chcela spolu s pravodajcom sa poďakovať. Išlo o dosť ťažký proces na to, aby sa takéto, takáto dohoda, kompromis do, našli a potom aj pokiaľ ide o konkrétne znenie, ale myslím, že sa nám to podarilo a vôbec to nebolo až také ťažké, ako sme si boli mysleli. Máme tu skúsenosť, pokiaľ ide o spoluprácu výborov. Už pri dvoch výboroch je to komplikované. Mysleli sme, že pri troch to bude ešte komplikovanejšie, ale podarilo sa nám vlastne v tomto duchu spolupráce a jednoty eh, dosiahnuť eh, tento kompromis. Chcem sa hneď aj poďakovať tieňovým spravodajcom. Máme tu 376 pozmeňujúcich návrhov a máme veľmi dobrú spoluprácu, pokiaľ ide o prípravu týchto kompromisov. A v pondelu 24. vlastne pri hlasovaní budeme môcť preukázať, aspoň tak dúfam, že táto spolupráca skutočne funguje a že tento parlament možno tento návrh ešte trochu aj zlepší Ďakujem pekne aj sprav- predstaviteľom politických skupín, sekretariátom troch výborov, pretože nepotrebovali sme iba tri výbory, ale potrebovali sme ešte aj základe nových predpisov ďalšie dodatočné prvky. Chceme našu prácu zjednodušiť, ale musíme sa samozrejme najprv na to musím sa tomu prispôsobiť. To znamená, bolo tu veľa pozmeňujúcich návrhov, ale e, pracovali sme v spoločnom duchu, s spoločným cieľom a myslím, že teraz máme dobrý kompromis. Niektoré maličkosti tu ešte sú, ale e, celkovo sa nám podarilo dosiahnuť 25 pozmeňujúcich návrhov kompromisných sa nám podarilo predložiť týmto trom spravodajcom. Konkrétne detaily teraz nebudem predkladať, vlastne to už bolo veľmi detailne eh, rozvinuté, ale pokiaľ ide o tieto kompromisné návrhy, tam sme sa snažili zohľadiť hlavne tú doplnkovosť, adicionalitu, to je kľúčový prvok v tomto texte, ktorý sme chceli definovať. Takisto aj ciele tohto fondu sme lepšie objasnili, pokázali sme na to, že chceme chrániť aj životné prostredie a bojovať proti zmenám klimatických proti zmeny klímy, chceli sme posilniť aj rodovú politiku a predovšetkým sme kládli dôraz na ľudské práva. Takisto tu máme aj tú hodnotiacu tabulku, ktorú sme predložili, ktorá je porovnateľná s fondom EFSI. Zdá sa mi to byť, považujem to za kľúčový prvok na to, aby sme mali tieto ukazovatele, pokiaľ ide o hodnotenie eh, prihlásených projektov a snažíme sa implementovať to, čo predkladá vlastne aj nariadenie. Potom tu máme ešte aj výročnú správu. Máme tu pravidla pre túto správu, ktoré boli prepracované, čo ide na komisiu, čo ide do parlamentu. Ide tu teda o všetky detaily tohto fondu a potom sme to vlastne takto aj vo forme kompromisného návrhu predložili článok 17, ak si správne spomínam, pokiaľ ide o transparentnosť a informácie. A ešte raz sa chcem teda poďakovať predovšetkým ostatným spravodajcom a tieňovým spravodajcom. Pokiaľ ide o hlasovací zoznam, tento musí byť ešte vylepšený, ale my dúfame, že tento zoznam ešte pred e, budúco týždňovým odpočinkom bude pripravený tento zoznam. Teraz spravodajcovia sa chcú dohodnúť, aby dospeli k spoločnému odporúčaniu, ale to momentálne ešte nemôžem povedať, že skutočne všetky pozmeňujúce návrhy jednoducho zosúladíme v prihlasovaní, ale pokúsime sa o to. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Kuka, nech sa páči za afet. Ďakujem. Dnes tu máme veľmi silné predsedníctvo Chcel by som oceniť slova predsedu rozpočtového výboru, kde e, možno vyhľadať veľmi pozitívny tón, konštruktívny tón a takto možno pristupovať k tomuto e, zložitému materiálu pre naše budúce rokovania. Pani e, Gardia Zabal už povedala mnohé a preto budem veľmi stručný. Rád by som overil, ocenil spoluprácu so spoluspravodajcami. Naozaj sme hovorili e, veľmi e, konštruktívne, aby sme mali čo najlepší návrh, ktorý je možný. Rád by som sa dotkol dvoch e, otázok v úvodných poznámkach. Najprv všeobecná poznámka Toto je už štvrtá príležitosť, kde DV, budget a AFED e, diskutujú tieto, túto, túto problematiku. Je to e, problematika veľmi zložitá, náročná, nie len z pohľadu spravovania, ale tiež i obsahovo. Na no, e, úvod by som rád v krátkosti zopakoval, čo som už e, hovoril predtým. Tento fond by mal byť e, inovatívnym finančným nástrojom a mal by prispieť k rozvoju súkromného, e, investícií do súkromného sektoru, rozvíjajúc tie najmenej rozvinuté krajiny. S týmto EFSD chceme prispieť e, k rozvoju. Tento nástroj by však nemal byť vnímaný ako e, len rozvojový nástroj. Mali by sme mať na pamäti, že tento nástroj je založený na zárukách pre e, súkromných investorov a budeme musieť pritiahnuť kapitál do krajín, e, do sektorov s vysokými rizikami, kde inak by neboli investície. Malo by sa stimulovať socioekonomický rozvoj a mal by sme prispievať e, k zmierňovaniu e, príčin migrácie. To bolo v pozadí tej myšlienky e, nástroja. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ako ste už boli spomenuli, je ich 386. Rád by som poďakoval kolegom za ich prínos, príspevky, ako tu už zaznelo, sme diskutovali o 25 kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a ako som už bol povedal, hoc i máme rôzne názory, e, priniesli sme rozumné návrhy. Ak chceme, aby tento nástroj fungoval, je dôležité, aby sme kalibrovali jeho zameranie a aby fungovalo efektívne. Moje chápanie k tej efektivite znamená, aby sme si ujasnili jasné ciele, nepridávať, preťažovať ďalšie ciele a preto nesúhlasím s rozširovaním na ďalšie špecifické ciele e, tohto nástroja, aby sa tiež zostalo rozlíšenie medzi týmto nástrojom a rozvojovou pomocou. Malo by byť jasné, že tento nástroj je doplnkový k ďalším rozvojovým nástrojom mal by tiež ale fungovať na inej báze a logike. Treba umožniť e, efektívnu e, implantáciu tohto e, nástroja. To tiež by znamenalo efektívnu štruktúru riadenia bez toho, že by tu neboli dostatoč, e, ďalšie záťaže. Nemali by sme vytvárať bariéry pre súkromné investície, ani nebyť reštriktívni, pokiaľ ide o príspevky e, od medzinárodných e, finančných inštitúcií. Musíme finančné inštitúcie pritiahnuť, aby sa podporoval biznis, pracovné miesta, aby sa špeciálne hľadali e, prínosy pre malé a stredné podniky v rozvojových krajinách. Tiež je tu dôležitý parlamentný vhľad a dozor, e, pokiaľ ide strategické smerovanie tohto nástroja. Toto sú podľa mňa e, princípy, ktoré som sledoval, keď sme diskutovali o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a príslušne budem i E, smerovať moje odporúčania pre e, hlasovanie. Ako som už povedal, tieto diskusie boli podstatné. Najdôležitejšia vec je priniesť nástroje, ktoré splnia úlohu, alebo teda nájsť nástroj, ktorý e, bude plniť úlohu, na ktorú i bol vyvinutý. Ďakujem. Ďakujeme pán Kukan, teraz pán Frunzulica. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, kolegovia. Samozrejme, e, tiež chcem na úvod poďakovať srdečne obom spoluspravodajcom i všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu v dobrom duchu s cieľom dosiahnuť e, tých 25 kompromisov, tých kompromisných pozmeňujúcich návrhov, na ktorých sme sa dohodli. Zaznelo tu veľa vecí a preto e, mi dovolte zo pár posolstiev k týmto, pre tieto veľmi dôležité nástroje, najmä pokiaľ ide o krajiny východnej Európy, východného partnerstva EFSD je integrovaný finančný e, balíček, ktorý by mal prispievať k dosahovaniu e, cieľov trvalého udržateľného e, rozvoja. Udržateľný rozvoj, aby tu bola socioekonomická odolnosť, podpora prístupu k financovaniu a prispievajúc k implementácii parížských klimatických dohovorov, takisto zmierňovanie migrácie. Eh, chcel by som vyzdvihnúť zo pár aspektov, ktoré zazneli v správe. Hlavne koncept eh, doplnkovosti, eh, aby sa prispelo k trvalo udržateľnému rozvoju, veci, ktoré sa nedali pozitívne dosiahnuť rovnakou mierou bez podpory EFSD. Toto je hlavný cieľ tohto nástroja. Koherentnosť Eh, implementácia eh, tej eh, agendy 2030 pre úspech EFSD treba klásť osobitný dôraz na identifikovanie citlivých oblastí a konfliktných oblastí, berúc do úvahy špecifické kapacity. Je veľmi dôležité pre legitímnosť tohto nástroja, aby Európsky parlament mal pozorovateľský e, štatút pri tých diskusiách. Finančné nástroje v lokálnych e, menách partnerských krajín s cieľom zabezpečiť e, sa proti fluktuácii, aby tu bola takisto transparentná forma posudzovania operácií, ktoré zabezpečuje záruka EFSD. Delegácie Európskej únie by mali mať e, informácie o financovanie príležitosti EFSD pri komunikácii voči civil, e, občanskej spoločnosti vo verejnosti e, v príslušných krajinách. Chcem chcem poďakovať všetkým, ktorí participujú na týchto dôležitých projektoch, tieňoví spravodajcovia, v, kone, kone, e, v, v neposlednom dôsl, v e, neposlednej rade aj v, príjemnú veľkú noc vám chcem zaželať. Teraz tu mám požiadavku o vystúpenie zo strany siedmých kolegov. Prečítam teraz tie mená a pre istotu, aby sme vedeli. Takže. Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Kernel, Ms. Yetinemäki, Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12.30. 12.30 skončiť musíme a preto teraz uzavriem e, zoznam rečníkov, ďalší už hovoriť nebudú môcť. Prosím, držte sa dvoch minút, pretože musíme na čas skončiť. Pán Ponga. Merci, monsieur le président. Je serai très, très bref. Budem veľmi stručný. Ako už boli povedali predrečníci, chcem povedať, že by som chcel vyzdvihnúť dobrú prácu, ktorá prebehla v te, na tejto práci. Chcem poblahoželať trom spoluspravodajcom a tieňovým spravodajcom. Jediná poznámka, pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 313, ktorý som predložil s viacerými poslancami za DV, treba dať treba e, e, sa nasmerovať eh, voči dobrým eh, agentúram alebo teda eh, entitám v Európe, ktoré sú oprávnené. Je to pozmeňujúci návrh článku 10 odsek 2. Dúfam, že náš výbor podporí túto, túto problematiku, aby sme zlepšili viditeľnosť EÚ, aby sa posilnila koherentnosť medzi krokmi medzi EÚ a v členských krajinách. Teraz má slovo pani Post. Thank you. I would also... Takisto by som chcela e, začať slovami vďaky za dobrú spoluprácu, e, transparentnosť pri rokovaniach. A ako už tu zaznelo, toto je poprvýkrát, kedy parlament mal tri výbory, ktoré sa e, zúčastňovali na legislatívnej práci, koordinácia tomto ohľade. Rada by som vyzdvihla niektoré e, principiálne aspekty, ktoré e, boli veľmi dôležité. Trvalo udržateľný rozvoj je jedna z vecí. Ľudské práva, EFSD, e, takisto v súvislosti s agendou 2030, treba sa riadiť cieľmi v článku 21. Toto tiež prispieje eh, k susedskej politike a rozvoju EÚ. A v tomto ohľade EFSD by mala prispievať ekonomickému a sociálnemu rozvoju. Eh, chudoba eh, a jej odstraňovanie, rozvoj, ekonomické príležitosti a príčiny migrácie a posilňovanie e, právneho štátu, dobré e, riadenie, spravovanie vecí a e, varovnosť. Takisto je dôležité brať do úvahy korporátnu zodpovednosť, občianská spoločnosť, zapájanie organizácií občianskej spoločnosti ako priorita Treba zabezpečiť e, transparentnosť, pokiaľ ide o informácie e, na úrovni príjemcov. Európsky parlament e, bol dôležitý, považuje za dôležitú problematiku, aby sa do strategickej rady EFSD zapojil i Európsky parlament, kde by boli dezignovaní pozorovatelia za Európsky parlament, ktorí by mali práva zúčastňovať sa rokovaní a tiež doplnkové a doplnkové je dôležité zabezpečiť e, doplnkovo s ďalšími iniciatívami, aby spolupráce, e, operácie EFSD boli jasne e, vymedzené voči ďalším operáciám. Ďakujem. Ďakujem pani Post. Tak, a teraz pán Vistesen. Budem sa snažiť zamerať na rozvoj a zahraničné záležitosti za EKR si myslíme, že je veľmi dôležité riešiť príčiny migrácie. Je to veľká, veľká výzva. Preto by sme radi, aby táto správa sa neveľmi e, rozštiepila e, v tých cieľoch. Chceme vidieť jasné ciele pre riešenie príčin. Ak tu dáme priveľa vrstiev, no už tak e, si myslíme, že stratíme z dohľadu to, čo by malo byť dôležité u týchto fondov z pohľadu EKR potom môžeme potvoriť e, pôvodné poznámky pána Kukana, že totiž je dôležité e, pamätať si tie, tie ciele, nedávať tam veľa alternatív, ak chceme e, urobiť všetky tie dobré veci, ktoré môžeme urobiť, tak môžeme e, nájsť niečo, kde nebude jasná cesta k úspechu. Evaluácia aby sme zabezpečili, že tieto fondy sa použijú najúčinnejším spôsobom a že sa vlastne pokúsime e, obohatiť efektívnosť e, na ceste e, vpred. Ďakujeme panu Vestesenovi a teraz pani Iete Maky za liberálov. Ďakujem veľmi pekne. Vítam e, skutočnosť, e, že pán predseda Achtui považuje e, toto stanovisko za veľmi dôležitú spoločnú, spoločný cieľ. Musíme tu spolupracovať. Dôležité je, aby sme zohľadnili klimatické zmeny Dôležitý faktor je tu, e, tá klimatické zmeny sú pre migráciu a preto e, pripis zohľadňovať osobitný význam klimatických zmien. Preto dúfam, že že e, si komisia tie slabiny v tomto bode ešte raz prehodnotí úloha klimatických zmien pre konflikt e, e, s, e, teda sírsky konflikt. Nechcem e, hovoriť, že teda klima, sírsky konflikt je e, spôsobený len klimatickými faktormi, ale je tam aj faktor obrovského sucha, ktoré tomu predchádzalo v návrhu EPP sú je len 20 prostriedkov na zmierňovanie ehm, ehm, na znižovanie teda klimatických zmien a prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Našim cieľom je dosiahnuť až 40 a Európska investičná eh, banka hovorí o eh, 35%. Podľa mňa je to opodstatnené, aby sme na úrovni parlamentu e, smerovali k ambicioznejšiemu jej hodnote. A to je všetko. Ďakujem, <coughs> ďakujem za zelených. Ania ďakujem pekne, pán predseda, podpredsedovia. Podľa mňa sme spravili značný krok vpred, aby sme mali svetový nástroj na zapojenie súkromného sektora do e, snách o rozvoj krajín vrátane susedskej politiky. To, čo sa spravilo doteraz vo forme kompromisov, je pre našu skupinu v troch výboroch e, uspokojivé. Sú tu tri veci, ktoré by som chcela zdôrazniť, čo sa týka hlasovania 24. tuším. Mali by sme posilniť prínos komplementarity, adicionality týchto nástrojov, pretože by sme nemali miniať peniaze daňových poplatníkov na projekty, ktoré by sa tak či onak zrealizovali bez nejakých našich záručných nástrojov, takže pozmenujúci návrh 7. Ja navrhujem, aby sme hlasovali samostatne. Takisto pre takýchto nástrojov je veľmi dôležité, aby sme mali dôležité, jasné kritéria. Určité veci jednoducho možno nechceme financovať, napríklad fosílne paliva, mega vodné elektrárne. E, dajú sa vylúčiť určité plány, ktoré nie sú zamerané na podporu celkových cieľov tohto nástroja, vrátanie e, boja proti chudobe. Takisto musíme mať mechanizmus na podávanie sťažnosti a preto navrhujem hlasovať samostatne o 44 pozmejúcom návrhu E, pretože všetky ostatní majú možnosť sťažovať sa na dôsledky projektov. A to, čo tu bolo povedané o klimatických zmenách, ak naozaj by sme konali súrne, tak by sme boli ambicioznejšie v projektoch pre klimatické zmeny, pretože samozrejme rada v rokovaniach nebude taká ambiciozná, ako by sme my možno chceli, aby bola. Ďakujem pekne. Pán Castaldo, FTD. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť stanovisko, ktoré máme na túto veľmi dôležitú spoločnú správu, ktorú vítame. A sme optimisti. FSD my vnímame tak, že to by mal byť prvý pilier Európskeho investičného plánu Samozrejme, musíme pracovať na tom, aby sme e, bojovali proti hlavným zdrojom migrácie, ale musíme mať splnené základné podmienky preto, aby to bolo efektívne opatrenie, samostatné opatrenia pre malé a stredné podniky. Nemal by to nadnárodné spoločnosti, ktoré budú o všetkom rozhodovať aj malé a stredné podniky sú bohatstvo mnohých krajín a tí musia mať prístup k takýmto veciam. Takisto sa musíme vyhnúť tomu, aby sme sa zameriavali iba na hlavné projekty infraštruktúry, ktoré veľmi často majú veľmi malý dopad na zamestnanosť. Sú tu iné projekty, ktoré majú oveľa silnejší sociálny dopad. Takisto chceme zabezpečiť nezávislejšie exante hodnotenie a lepšiu analýzu nákladov a prínosov. Takisto musíme zabezpečiť to, aby sa zapojila miestna regionálna samozpráva. Tí, ktorí žijú v teréne, poznajú veci lepšie a musia jednoznačne sa zapájať do projektov. Musí to byť participatívne z dola nahor. Je to dôležité aj pri poskytovaní finančných prostriedkov. Bez toho, aby sa to rozvíjalo na miestnej úrovni, nikdy nebudeme v takej situácii, že to povedie k rozvoju a tvorbe pracovných príležitostí. Jednoducho nebudeme môcť bojovať proti migrácii v dlhodobom horizonte. Takisto e, nekooperatívne jurisdikcie a daňové raje. To musíme obmedziť. Máme údaje z EIB o ktoré svedčia o tom, že sa tomu tak dialo v minulosti. V mnohých prípadoch naše politiky zlyhali práve, pretože tu nebol dohľad nad plnením. Ďakujem pekne, pán Kastado. A teraz poslední dvaja rečníky, pani Kienge a pán Karner. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcela poďakovať tým, ktorí intenzívne pracovali na tomto program, na projekte návrhu fondu. Tento fond je veľmi dôležitý, pretože je to nástroj pre investície a rieši skutočné dôvody, ktoré vedú mnohých ľudí k tomu, aby opustili svoju vlastnú krajinu a svoje vlastné územie. A tento fond venuje mimoriadnú pozornosť e, súkromno-verejným E, projektom. Takže myslím si, že väčšiu pozornosť by sme mali venovať prístupu k financovaniu aj projektom pre malé a stredné podniky. Tie musia mať jednoducho prístup, pretože tam sa takto vytvoria pracovné príležitosti. Fond dáva príležitosť pracovať na hospodárskom rozvoji, hospodárskom rozvoji, ktorý bude inkluzívny v mnohých oblastiach. A Eh, jedným z veľkých priak Afriky je nezamestnanosť mladých. Je potrebné zasiahnuť a vytvoriť pracovné príležitosti pre mladých ľudí, pre mladých mužov a ženy, tak aby eh, sa dostali na trh práce a uchytili sa tam. Takisto je tu bezpečnosť potravinová, zabezpečenie potravinami a odolnosť. To je dôležité pre krajinu, hlavne keď sa tam tie fondy použijú. A ďalšia vec, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, to je kompromisný návrh 25 úloha parlamentu. Nezabúdajme na to, že okrem parlamentu máte aj spoločné parlamentné zhromaždenie ACPEU a v rámci tohto fondu je potrebné mať e, to, aby zhromaždenie bolo informované o tom, čo sa deje, ako boli e, peniaze e, investované. A keď budeme vedieť, o čo sa deje, tak potom tu aj GPA bude zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Karmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa srdečne poďakovať za prácu spolu s pravodajcov. Myslím, že všetkému, čo tu bolo povedané, by sme mali ešte jednu vec objasniť. Táto správa vychádza z toho, že predovšetkým kvôli migračnej kríze, predovšetkým pokiaľ ide o Afriku, musíme začať byť viac činní tam. Keď teda situácia je takáto, tak potrebujeme aj odvahu, aby sme nehovorili to iba a nespomenuli to tam kom- konkrétne, ale aby sme jednoducho navrhli aj, alebo požadovali komplexný pokrok pri riešeniach. A tu je veľká výzva pred Európskou úniou a bohužiaľ takýto spoločný koncept ešte stále nevidím. Toto môže byť možno jedna z tých tehličiek takéhoto postupu, preto je to dôležité, ale ten koncept ako taký ešte stále chýba. Okrem toho musím povedať, že pochybujem o tom, či s možnosťou takéhoto financovania záruk a že by sme tu mali aj takýto bankový systém, že by skutočne sa nám do tohto všetkého podarilo dosiahnuť to, čo chceme. Hovoríme stále o väčšej transparentnosti, ale zároveň tu začíname aj finančný systém, kde nie je celkom jasne povedané, že či sa nám podarí zabezpečiť transparentnosť. Môžeme hovoriť, že chceme mať tú dobomkovosť, že chceme toto pripojiť, niečo vynechať, to všetko niekedy ako keby ani nebolo v našej právomoci, takže možno by bolo lepšie, ak by sme povedali, že investujeme v Afrike. To považujem za veľmi dôležité, dokonca som ochotný samozrejme podporiť aj väčšie sumy pri investíciách, len my a Európska únia, náš parlament, potom jednoducho takisto treba aj jasne mať stanovené, že do čoho, to znamená priame investície napríklad do infraštruktúry, do vzdelávania, to by podľa mňa boli rozhodujúce e, prvky. Ďakujem pekne, pán kolega. Toto bol vlastne zoznam tých všetkých kolegov, ktorí sa prihlásili. Požiadam teda zástupcov komisie EAS, či sa chcú vyjadriť. Ak vás môžem poprosiť e, vaše meno a funkciu, a máte dve minúty. Ďakujem pekne. Vedúci útvaru pre finančné nástroje DG, DEFCO, Európska komisia. Dovolte sa pridať k ostatným rečníkom a poďakovať sa trom výborom za vynikajúcu prácu a za veľký počet podľa nás veľmi konštruktívnych pozmenujúcich návrhov, ktoré zaviedli. Sme pripravení popasovať sa s tými pozmenujúcimi návrhmi pre všetkým, čo sa týka adicionality, hoci normy sú asi také, že to sú najvyššie vo všetkých nástrojoch eh, rozvojovej spolupráce, takisto musíme mať vždy na pamäti nariadenie, zosúľadiť to s tým, aby to bolo funkčné pre účely projektov a podporu súkromných e, investícií. Pravdepodobne je tu viacero kritických aspektov z našej strany, čiastočne sú inštitucionálneho charakteru a týkajú sa e, zastúpenia e, operatívnej rady a potom, čo sa týka delegovaných aktov pre investície, opäť e, to sa týka implementácie, ale sme presvedčení o tom, že e, budú tu instituálne spory napríklad medzi strategickou radou a postupom cez delegované akt napríklad. Je veľmi dôležité, aby komisia a zároveň aj EAS predstavila konkrétne hmatateľné výsledky pred EU Afrika summitom v novembri a ukázala, že Európa vie konať rýchlo, keď je to potrebné. E, ten harmonogram je náročný, ale všetci usilovne na tom pracujeme. Tie prvé hmatateľné výsledky podľa nás by mali využiť prvé investičné okno pre partnerov e, tých 5 najväčších po zasadnutí strategickej rady a operatívnej rady, ktorá to celé pripraví samozrejme. To bude veľmi dôležité ak chceme zaviazať a uviesť e, finančné inštitúcie, zapojiť do toho a naozaj podporovať tento projekt e, včas pre e, summit EU Afrika v novembri. My to vnímame vzhľadom na aktuálny harmonogram pre trialóg a rôzne procesné kroky, ktoré treba spraviť E, vyzerá to tak, že nesplníme ten cieľ, na ktorý sme chceli pracovať. To znamená prijať to ešte pred letom. Usilovne pracujeme aj s kolegami v jednotlivých odboroch, e, právnych odboroch, čo sa dá spraviť na tej procesnej úrovni, ale chceli by sme zopakovať to, že e, načasovanie je naozaj pre nás veľmi dôležité. Ďakujem pekne, to je veľmi dôležité, aby sme to spravili ešte pred letnou prestávkou a ak e, všetci môžete k tomuto prispieť, k tomuto cieľu, tak by nám to pomohlo. EAS, e chcete niečo k tomu povedať? Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem, Francesca Raimondi. Som zástupcom Global globálnych záležitostí na EAS. Ako viete, hlavné odkazy na to, čo povedal zastupca komisie, už na to v podstate upozornil. Takže opäť načasovanie je pre nás dôležité. A takisto aj diskusie s našimi beneficientami a partnerskými krajinami Eh, je dôležité všetkých do toho zapojiť eh, čo najskôr do týchto rozhodnutí. Viete, že strategické orientácia a strategická rada hm, budú v podstate, dúfame, že to zohľadnia a pripravíme sa aj na konzultácie s nimi. Takže to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Spravodajci, spolupravodajci, chcete ukončiť túto diskusiu? Zdá sa, že nie. Takže kolegovia, dovolte pripomenúť, že hlasovať budeme v pondelok 24. apríla o pol piatej. A ak nemáme už nič iné, tak pán predseda... Nie? Dobre. Takže môžeme ukončiť toto stretnutie o 11 minút skôr, ako sme čakali a prajem vám dobrú chuť.